Pán predseda. <laughs> Ďakujem. Zasadnutie je opäť otvorené, aby sme e, vyhlásili výsledky tretieho kola hlasovania o tretej časti pozmeňovacích návrhov spoločného návrhu uznesenia pre koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom. Výsledky sú nasledovné. Pozmeňovací návrh 42 e, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 11 prijatý. Pozmeňovací návrh 21 zamietnutý, pozmeňovací návrh 69, eh, zamietnutý, pozmeňovací návrh 70, zamietnutý, pozmeňovací návrh 47, prijatý, pozmeňovací návrh 4, prijatý, pozmeňovací návrh 71, zamietnutý, pozmeňovací návrh 12, Odmietnutý. Pozmeňovací návrh 5. Prijatý. Pozmeňovací návrh 26. Prijatý. Pozmeňovací návrh 72. E, Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 27. Prijatý. Pozmeňovací návrh 6. Prijatý. Pozmeňovací návrh 73 Odmietnutý pozmeňovací návrh 23. Prijatý pozmeňovací návrh 74. Prijatý pozmeňovací návrh 75. Odmietnutý pozmeňovací návrh 79. Odmietnutý 7, 14 a 28 identické. Tieto návrhy sú prijaté. Pozmeňovací návrh 20 prijatý odsek 36, e, prvá časť prijatá, druhá časť prijatá, tretia časť prijatá. Odsek 37 e, pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť prijatá, druhá časť tiež prijatá. Pozmaňovací návrh 50 prijatý, pozmeňovací návrh 16 prijatý, pozmeňovací návrh 51 zamietnutý a napokon pozmeňovací návrh 52 takisto zamietnutý výsledky štvrtej časti hlasovania k spoločnému návrhu uznesenia o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 aj dôsledkom budú ohlásené zajtra v piatok o 9. kedy opäť e, bude pokračovať naša schôdza. E, program zasadnutia bol zverejnený k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu že všetkým želám šťastný návrat domov, dobrú e, noc. Ďakujem vám za vašu prácu do neskorej noci. Schôdza je ukončená.